informovať e, a s veľkým potešením privítať e, delegáciu poslancov a ďalších návštevníkov z štátu e, Veľký Ural, zo štátneho Veľkého Urálu parlamentu Mongolska a ich misie v Európskej únii práve si sadli do diplomatickej galerie. členovia e, tejto delegácie sú v Bruseli s ich e, partnermi v Európskom parlamente na 7. E, medziparlamentnom zasadnutí Európskej únie a Mongolska. Toto stretnutie posilňuje dôležitosť narastajúcich vzťahov medzi Európskym parlamentom a Mongolským parlamentom. Návštevníci tiež mali možnosť zažiť z prvej ruky prácu v našom parlamente ja želám delegácii všetko dobré počas zvyšku ich e, pobytu v Európskom parlamente. A teraz ideme na ďalší bod na našom programe a to je hlasovanie o správe pani Atvul o opatreniach spoločnosti.